Takže pýtam sa vás, či funguje eh, tlmočenie. Nie sú žiadne problémy. No, výborne. Eh, takže vyhlasujem zasadnutie Európskeho parlamentu prerušeno 23.6.2016 a opätovne otvorené. Eh, po dohode s politickými skupinami som v súlade s článkom 146 odsek 4 a 2 e, zvolal tak, aby e, parlament prerokoval výsledok referenda v Spojenom kráľovstve. Je to poprvýkrát, dámy a páni, e, že sa koná takéto zasadnutie, ktoré bolo zvolané s takým krátkým predstihom. Toto opatrenie je samozrejme reakcia na mimoriadny precedens a totiž, že členský štát rozhodol o tom, že chce vystúpiť zo spoločenstva. E, vítam preto mimoriadne, že celé kolegium komisárov vrátane Lorda Hilla je tu dnes prítomné a e, pán predseda komisie so všetkými členmi komisie vás srdečne vítam v Európskom parlamente. Je veľmi dôležité, aby sme v parlamente eh, na sídle Európskej demokracii viedli diskusiu o téme, ktorá sa nás všetkých eh, veľmi týka, dámy a páni, eh, na rozdiel od dlhodobých komentárov v niektorých iných orgánoch rozhodnutie, ktoré bolo prijaté vo Veľkej Británii, je rozhodnutie britského národa, ale týka sa to všetkých občanov Európskej únie. A preto je eh, rozumné a užitočné, aby poslanci všetkých národov Európy o tomto probléme dnes diskutovali. Ale dovolte mi na úvod dnešnej diskusie niečo povedať. Už 4-10 ročia mnohé, mnohí politici a veľmi veľa úradníkov z Veľkej Británii pracovalo v inštitúciách EÚ. Ja osobne som mnohých z nich. Celé 10 ročia som spolupracoval s kolegami z Veľkej Británii na budovaní Európy a európskeho diela. A preto je, mi veľmi záleží na tom, aby sme všetkým kolegyňam a kolegom zo Veľkej Británie e, v Európskom parlamente a mnohým stovkám mužov a žien e, v politických skupinách, vo výboroch a v administratíve tohto výboru ktorí s nami pracovali na budovaní európskeho diela, aby sme im tento, tento deň povedali, že veľmi ľutujeme rozhodnutie, že Veľká Británia nás chce opustiť, ale vy, kolegyňa a kolegovia, ktorí už s nami spolupracujete dlhé roky, e, tak e, vám sme politicky a ľudsky veľmi zaviazaní. No a je jasné, kolegyne, kolegovia, všetky všetci si uvedomujeme hodnotu Veľkej Británie, v zahraničnej politike, ale aj pri obhajovaní a bránení slobody je, je jasný a dôležitý, ale treba rešpektovať a aktivovať vôľu občanov Veľkej Británie. No a preto dnes budeme diskutovať intenzívne aj o otázke článku 50 a jeho aktivácii dámy a páni, no dovolte mi poďakovať jednému človeku, ktorý je tu v miestnosti, ktorý podľa mňa vo veľmi náročnej situácii odviedol vynikajúcu prácu a ktorý podnikol veľký ľudský krok Lord Hill v následkom rozhodnutia dá k dispozícii svoj úrad a post Európskeho komisára. Je tu dnes asi naposledy a ja musím povedať, Lord Hill, vy ste v kampani e, bojovali za zotrvanie Veľkej Británii v EÚ. Ja by som vám mene parlamentu chcel poďakovať za vaše nasadenie a angažovanosť a mene komisie, no a súčasne Ďakujem vám, kolegyne a kolegovia, za tento signál, ktorý tiež ukazuje, na ktorej strane stojí veľká väčšina poslancov európskych národov. Na strane tých, ktorí chceli zotrvanie Veľkej Británie v EÚ. Ďakujem za tento jasný signál, ale súčasne aj odstúpenie Lorda Hilla je, je jednoznačným signálom, že uh, postup vystúpenia de facto začal. Už je čas na diskusiu a najskôr za Európsku radu vystúpe pani Emisa Plesárt. Ja som pozval na dnešné zasadnutie aj pána Tuska, ako aj pána premiéra. To však nič nemení na našej úcte a rešpekte, rešpekte voči vám, pani Enis Pleschárta.